Nie komisie k téme hospodárska diplomacia Európskej únie. A tu v mene komisie má opäť slovo pán popredseda komisie Katajnen. Ďakujem aj pekne, pani predsednička. Opäť musím povedať, že je to jedna z tém, na ktorej spolupracujem s kolegami v komisii aj s inými kolegami. Komisia a Vyská komisárka Mogherini a Európska investičná banka skúmajú, ako by sme mohli mať lepšiu ekonomickú diplomáciu. Hospodárska diplomácia je o tom, že treba využiť všetky páky, ktoré máme k dispozícii, aby sme podporovali naše ekonomické záujmy v zahraničí. To znamená, že treba odstrániť bariéry a vytvoriť stimuly pre obchod a investície tým, že otvoríme celosvetový trh Takisto to znamená, že treba podporovať e, spoluprácu a treba vytvoriť rovnaké podmienky pre všetky a treba podporiť internacionalizáciu e, európskeho podnikania a treba zefektívniť e, vonkajšie činnosti Európskej únie v oblasti hospodárstva. Hospodárska diplomácia je teda v popredí našej agenty v oblasti tvorby pracovných miest a investícií vo svete, kde e, väčšina budúceho ekonomického rastu sa zrejme odohrá mimo EÚ, musíme využiť všetky páky, ktoré máme k dispozícii, aby sme podporili prosperitu EÚ v celosvetovom kontexte. Za týmto účelom potrebujeme vyvinúť e, koherentnejší a kohezívnejší prístup eh, tak, aby eh, sme dosiahli silnejšie hospodárske výstupy a eh, pritom potrebujeme mať lepšie investičné ekonomické politiky. Európska hospodárska diplomácia má aj iný rozmer a Ide o prístup e, cez EIB, ktorý treba posilniť. E, služby komisie, e, vonkajšie služby Európskej únie a Európska investičná banka sú už aktívne pri odstraňovaní bariér a pri tvorbe stimulov pre obchod a investície tým, že sa otvoria celosvetové trhy. Je tu takisto oblasť rovnakých pravidel, ktoré treba vytvoriť pre všetkých eh, hráčov v oblasti ekonomiky. Treba podporovať aj európske firmy a podniky. Robíme eh, to napríklad aj vyjednávaním eh, obchodných a sektorálnych dohôd, takisto podporujeme sektorálnu a rozvíjame sektorálnu politiku v celom svete. E, potom e, tu máme aj e, demarše našich delegácií alebo vystúpenia našich diplomatov na celosvetových fórach a robíme to aj formou podpory internacionalizácie malých a stredných podnikov. Môžeme to urobiť napríklad podporou e, európskych obchodných komôr v zahraničí a môžeme to robiť aj ďalšou podporou podnikov a podnikania v zahraničí. V oblasti hospodárstva treba aj zefektívniť prácu e, našej vonkajšej služby. E, potrebujeme tu mať e, kľúčové strategické ciele. Potom e, potrebujeme využiť politické nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme sa snažili dosiahnuť tieto ciele a aby sme sa takisto pokúsili dosiahnuť aj synergie. Potrebujeme správnu spoluprácu a koordináciu s parlamentom, s členskými štátmi a priemyselnými odvetviami, pretože jednotná Európska únia je silnejšia a má väčší pákový efekt. Práca v oblasti hospodárskej diplomácie sa rozvíja aj s tými, ktorí spolupracujú s komisiou tejto oblasti. Je to napríklad Európska vonkajšia služba, e, ktorá má aj hospodárskú diplomáciu vo svojej agende. E, títo ľudia už pomaly posilniť našu vnútornú koordináciu. Jedným z ďalších krokov e, bude poskytnúť európskym delegáciám lepšie usmernenie a pokyny o tom, ako podporovať e, hospodárske záujmy Európskej únie v zahraničí. E, takisto rozmýšľame aj nad tým, ako zlepšiť koordináciu s členskými štátmi a priemyselnými odvetviami v Európe, aby sme spolupracovali na tých istých cieľoch a rozdielili si optimálnym spôsobom prácu. E, to sa týka aj podpory internacionalizácie európskych firiem. Za týmto účelom e, budeme hovoriť s členskými štátmi a so zástupcami priemyselných e, odvetví o e, možnostiach, ktoré tu existujú. Úloha delegácií EÚ bude kľúčová. Európsky parlament má tiež svoju úlohu v hospodárskej diplomácii a táto úloha je kľúčová, pretože vy máte vzťahy s parlamentmi väčšiny štátov na svete. Vy e, môžete rozvíjať hospodárskú diplomáciu za každým, keď budete navštevovať svojich partnerov v zahraničí. Máme spoločné hospodárske záujmy, ktoré musíme obhajovať v zahraničí. Vážení poslanci a poslankyne, to je asi všetko, čo som chcel povedať a veľmi rád si vypočujem vaše názory, čo vy na to hovoríte a aké ste videli najlepšie postupy počas vašich návštev v parlamentoch v zahraničí. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz tu máme za EPP eh, pán podpredseda Antonio Tajani. Ďakujem, pani predsednička. Mm, ak Európska únia chce mať vedúcu úlohu na medzinárodnej scéne, tak musí podporovať vlastnú konkurencieschopnosť v priemysle a energetike. No a na to, aby sme dosiahli tento cieľ, tak EÚ musí mať naozajstnú hospodárskú diplomatíciu s viacerými cieľmi pomôcť nájsť si svoje miesto na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch a potom konsolidovať sa na tradičných trhoch. Ďalej, podporovať internacionalizáciu podnikov, najmä malých a stredných podnikov, prostredníctvom misií a služobných ciest a stretnutí B2B. Internacionalizácia je najlepší nástroj na to, aby sme zabránili delokalizácii našich podnikov. Po tretie, podporovať turistické toky a teda cestovný, trh, e, cestovný ruch. Európska komisia by mala podporovať túto dimenziu. Myslím najmä eh, na tie misie pre rast, ktoré boli realizované už v 30 eh, krajinách a bolo to veľmi užitočné pre naše podniky. Mali by sme však zlepšiť tieto iniciatívy, aby sme čelili ekonomickým výzvam. Naša diplomatická služba by sa mala špecializovať, aby vedela podporovať malé a stredné podniky. Žiaľ, naša diplomácia e, nereaguje dosť rýchlo a nerozvíla si tento ekonomický inštinkt, ktorý je dôležitý pre rast. Ja dúfam, že budem mať ďalšie misie pre rast a dúfam, že e, toto budú robiť aj ostatní komisári. Ďakujem. Teraz eh, pani Maria Grapini na 4 minúty. Vážený eh, pán komisár, vážená pani predsedníčka, ekonomická diplomacia nie je nový koncept a nie je to poprvýkrát, čo sa o tom v Európskom parlamente hovorí. Spomínam si na aktivitu pána Tajanyho, keď ste už v roku 2013 iniciovali veľmi zaujímavý program ekonomickej diplomácie, aby sa Európska únia stala silnejším aktérom v svetovom meradle. Je to vlastne určitá dimenzia zahraničnej politiky, ktorá má veľmi jasné ciele a to podporu ekonomického blahobytu európskych občanov a podporu ekonomických záujmov našich podnikateľov členských štátov. Na dosahovanie týchto cieľov, týchto cieľov by sme mali podporiť konkurencieschopnosť, a to aj za hranicami. Musíme byť vodcami v priemysle, inováciách, energetike. Ja som poukazovala už na to, že potrebujeme reindustrializovať Európsku úniu. Musíme podporovať najmä malé a stredné podniky v takej situácii, keď oni pôsobia v tretich štátoch. A vy ste povedali ako, pretože bez konkrétneho rozpočtu takto slovami nedosiahneme. Dúfam, že dostanem jasné odpovede na tieto otázky. Aké nástroje chcete v oblasti európskej ekonomickej diplomácie vypracovať? Teraz, keď máme pred sebou veľké trhy ako USA, Čína, Kanada, a te, teraz, keď s nimi e, e, chceme uzavrieť dohody. Ja som sa stretla s asociáciami malých a stredných podnikov aké nástroje máte a vypracúvate na podporu týchto podnikov, keď chcú rozširovať svoje aktivity do tretich krajín a na cudzie trhy, aby boli konkurencieschopné v globálnom meradle. Máte skutočný plán takejto di- ekonomickej diplomacie? Ekonomická diploma, diplomácia samozrejme je užitočná, ale musí e, sa viesť tak, aby posilila európsku konkurencieschopnosť v svetovom e, meradle. Ďakujem. Teraz má slovo pán Krasnodemský. Ďakujem. Mali by sme viac používať prostriedky ekonomickej diplomácie, mali by sme podporovať naše spoločnosti, naše produkty a pritiahnuť investorov do Európy. Myslím si, že e, je význač, je dôležitá úroveň krajín a regiónov. Pán Katajnen hovoril o tom, Eh, že sa stretol s zástupcom Európskeho centra pre stratégiu, ale potrebujeme nové metódy na to, aby sme podporili túto ekonomickú diplomáciu. Mali by sme zohľadniť záujmy eh, eh, rôznych regiónov a krajín a mali by sme posilniť aktivity členských štátov. Nemali by sme nahrázať. Nemali by sme ich nahrázať. Vieme však, že skutočnosť je iná. Um, je veľká priepasť medzi Európskym centrom a regiónmi. Um, takáto hospodárska diplomácia by mala byť zameraná aj na to, aby sa vyplňali tieto priepasti. Ďakujem teraz za frakciu ALDE pani Šáke na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že toto je veľmi dôležitá diskusia. Je to veľmi vhodný moment. Uh, a naša skupina pod, to podporuje, pretože práve v tejto chvíli sme zameraní e, na Európu a vďaka tomu e, sa pozrieme za naše hranice a nevidíme tam len hrozby, ale aj možnosti. Jedna zo síly Európskej e, únie je naša soft power, jemná sila. A myslím si, že ekonomická diplomácia je cestou na to, aby sme uh, vytvorili jasný obraz o tom, prečo e, potrebujeme mať ekonomickú politiku a čo to znamená konkrétne pre malé a stredné podniky a čo to konkrétne um, E, vyzerá pre nás. Mal, malo by to byť e, oboma smermi. Na jednej strane naši diplomati e, by sa mali zamyslieť nad našimi možnosťami v tretich krajinách, ale takisto by mm, sme mali prinášať znalosti späť do Európskej únie. Myslím si, že by sme sa mali zamerať na to, aby sme konali ako Európa ako spoločne, ako jeden celok. Bola som v Bostone, v Massachusetts a ehm, tam sú inkubátory, ktoré pomáhajú e, európskym podnikom a zoznamujú ich s relevantnými partnermi v, e, v USA. Je tam švédske centrum, nemecké centrum. prečo by sme nemohli spojiť naše síly a ukázať, čo Európa môže priniesť, aké znalosti, e, investície, a takisto relevantní aktory by sa mali e, spolu spojiť. E, myslím si, že je mnoho možností, ako by sme sa mali vyhnúť duplikáciám a e, v tomto meniacom svete by sme mali veľmi inteligentne využívať technológie a uh, uh, Takisto aj hovorí o korporátnej zodpovednosti a mali by sme zosúľadiť svoje síly na, globálnom ehm, na globálnej scéne. Teraz za GUE LDL eh, pán Šulc. Ďakujem pani predsedníčka, pán komisár. Vaše vyhlásenie ekonomická hospodárska diplomácia EÚ znamená, že chcete využiť vzťahy na vplyv na trhoch a na generovanie investícií. Tento cieľ by sa mal e, stať relevantnou súčasťou politik inštitúcií EIB, ale vznikajú tu aj dôležité otázky. Napríklad obchodná politika medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami musí fungovať Vidíme tu totiž zásadný problém. Global obchod, globálny obchod sa totiž realizuje 50 až tam a vidíme tam, že vznikajú rôzne potreby na juhu. Chcem sa spýtať, či politika EÚ toto zohľadňuje a či sa bude venovať obchodu juh-juh. Dneska to predstavuje už dneska tretinu svetového obchodu. Uvažujete o aktívnej účasti aj v tejto oblasti? Teraz pán Otmar Karas, 1 minúta 30. Pani predsednička, pán podpredseda, dámy a páni, teším sa na jednej strane, že táto otázka položená pánom Tajaným a ostatnými e, členmi skupiny sa týka aj MSP. Už v roku 2015 e, v oktobri sme sa v skupine INTE pre MSP týmto zaoberali a teším sa aj preto, že Rakúsko je tu predvojom a E, v dôsledku našej organizácie aktivít a aj e, v dôsledku našej vývoznej e, ofenzívy, ako aj činnosti MSP v Rakúsku. Táto situácia, o ktorej hovoríte, je taká, že 80 až 90 hospodárskeho rastu v najbližších 10-15 rokoch bude mimo Európy a jedna tretina práve v Číne. Ale zatiaľ to predstavuje len 13 európskych MSP, ktoré fungujú mimo vlasti, len 25 len v rámci EÚ. A investície na základe globalizácie sa uskutočňujú mimo Európy a my chceme ďalej sa rozvíjať a rozvíjať e, susedské štáty, chceme rozvíjať FC Afrika, MSP potrebujú, MSP potrebujú podporu, otváračov dverí, pretože inak si to nemôžu dovoliť. Preto vás žiadame spolupráca, hospodárstvo, MSP, vonkajšia európska e, služba, keby ste toto všetko spojili do jedného. Ďakujem. Jedna minúta 30, Pani Francisco Assis. Ďakujem pani predsednička, pán podpredseda komisie. Vidíme, že ekonomiky sú navzájom prepojené a preto ekonomická diplomacia musí byť súčasťou zahraničnej politiky. EÚ tu má dva hlavné ciele. Jedno je prispieť k internacionalizácii našich podnikov a na druhej strane zahraničné investície a ich prilákanie do Európy. E, MSP tu potrebujú v najväčšej miere našu podporu. Podporujú ich už členské štáty, v ktorých sa nachádzajú, ale súčasne potrebujú aj európsku podporu, aby sa mohli dostať na trhy mimo EÚ Pripravujeme tu obchodné dohody s rôznymi krajinami a vo všetkých týchto krajinách sú pre nás mnohé veľké výzvy. Potrebujeme vytvoriť nástroje, od finančných nástrojov po logistiku, všetko. Jednoducho musíme podporovať podniky, najmä tie malé, stredné podniky, aby sa rýchlejšie mohli internacionalizovať, keď nie sú konkurencieschopné v zahraničnom meradle z vlastných síl. Potom potrebujeme aj určitú priťažlivosť pre zahraničné investície. Tam je toho ešte veľa čo spraviť. Ďakujem, teraz dávam slovo pánu Levandovskému. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja zdieľam diagnózu, samozrejme, aj recepty, o ktorých hovoril pán Tajani aj pán Katanen, samozrejme, že musíme využiť spoločné sily európskych inštitúcií, aby sme presadzovali eur, hospodárske záujmy Európy. Dnes som sa chcel vyjadriť, pretože ako predseda delegácie EP pre Irán mám veľmi zaujímavú prípadovú štúdiu, Samozrejme, dojde k otváreniu veľkej krajiny s veľkým ekonomickým potenciálom. A čo sa stalo od podpisu jadrovej dohody? 144 oficiálnych návštev vlád rôznych krajín, ktoré súťažia o toto nové otvorené teritorium. Takže toto nám ukazuje, akú veľkú výzvu majú európske inštitúcie pri ochrane našich záujmov. Musíme vytvoriť investičnú oblasť v tejto novej krajine, musíme prekonať prekážky pre MSP, musíme si zdieľať informácie toto sú tie pridané európske hodnoty k tým 144 úradným vládnym návštevám. A okrem toho tu prebieha ešte oveľa viac e, súkromných návštev. Máme jeden problém, ktorý ešte musíme prekonať. Samozrejme, že aj my budeme požadovať určité E, hodnoty v oblasti ochrany ľudských e, práv, čo nie je vždy v súlade s obchodnými politikami. Teraz ďalším riečníkom pán Piper. Ďakujem pani predsednička, pán komisár. Energia, priemysel sú strategické hospodárske oblasti, ktoré si zaslúžia hospodársku politickú iniciatívu ale aj stredná vrstva EÚ je nositeľom rastu a nádeji a ak budeme mať veľa obchodných dohod, dohod o voľných zónach obchodu a umožníme rast v zahraničí a väčšie rámcové podmienky aj pre našich podnikateľov, preto je to aj výzva pre ľavú stranu našej snemovne, aby podporili TTIP. Aj takto získame lepšie rámcové podmienky. Aj mnohé členské štáty majú rôzne vývozné dohody, podporu, servis a takto podporujú rôzne iniciatívy. Ja si myslím, že dokážeme urobiť viac. Komisia by mohla lepšie využiť svoje siete na hospodárske účely. Aj delegácie parlamentu by mohli tiež e, prizvať podnikateľov k svojim delegáciám. Máme na to naozaj rozpočet, máme na to dosť rozpočtu, aby sme mohli takéto veci organizovať. Takže Európa tu nevyužíva všetky svoje možnosti a globálna ekonomika by mala otvoriť príležitosti aj pre MSP, musíme im to uľahčiť. Bolo by dobré, aby komisia, ktorá už raz pod vedením komisára Tajaniho znovu začala tieto iniciatívy realizovať. Naše podniky totiž v zahraničí sú aj nositeľmi pozitívnych posolstiev EÚ. Ďakujem. Ďakujem. Teraz ďalší rečník, pán Salini. Ďakujem, pani predsednička. E, prajem dobrý večer, pán komisár. Dimenzia hospodárskej diplomácie je časťou pre, eh, povahy nášho kontinentu. Eh, náš kontinent je eh, stvorený na to, aby sa predával, aby sa otváral. Európa vždy rozpráv, oboznamovala svet s takým modelom rozvoja, ktorý je trvalo udržateľný, ktorý sa zaklada na veľkej tvorivosti našich občanov a podnikateľov. A na druhej strane sa uvedomujeme, že na to, aby sme, eh, keď chceme mať ekonomický rozvoj, musíme rešpektovať jedinca ako človeka. Eh, preto, človeka, preto je dobre v Európe pracovať a podnikať. Ale na to, aby sme eh, realizovali ekonomickú diplomáciu, musíme vedieť, v čom sme dobrí. Musíme sa dobre poznať, aby sme sa vedeli ponúknuť. Sme najlepší v, v mm, manufaktúrach a prvá stratégia v, prvá stratégia v ekonomickej diplomácie je tá, že spojíme, eh, spojíme sílu eh, eh, krajín, ktoré majú suroviny s našimi znalosťami. Napríklad stredozom, stredozemie. Tam môže zohrať ekonomická diplomácia veľkú úlohu, čiže máme vzťahy a mali by sme ponúkať to, čo vieme a tým pádom by sme mali vytvoriť aj nejakú vedúcu triedu diplomatov, ktorí pomôžu našim podnikateľom, ktorí nás v histórii zastupovali vo svete. Ďakujem, veľmi pekne. Teraz je Šujica. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som sa chcela poďakovať pánovi Tajanimu za to, že tu ponechal túto tému v našom programe. Toto je nová koncepcia, toto je koncepcia, ktorá je veľmi dobre známa v členských štátoch a v Európskej únii. Takže vám ďakujem ešte raz za to, že sústavne pracujete na tejto téme. 24% HDP je v EÚ. Sme najsilnejšou ekonomickou silou na svete, no napriek tomu potrebujeme hospodárskú diplomáciu musí to súvisieť so zahraničnou politikou a zahraničná politika nemôže fungovať bez hospodárskej diplomácie. Súhlasím s tým, že musíme prepojiť a koordinovať štáty Európskej únie s firmami a podnikmi, ale takisto aj s vonkajšími službami. Bez toho si nepodržíme našu vedúcu úlohu vo svete. Robíme to všetko v prospech európskych občanov. Musíme internalizovať eh, hospodárskú diplomáciu a musíme sa takisto zamerať na malé a stredné podniky, pretože vieme, že stredná trieda eh, je najväčšia eh, v Európskej únii, preto musíme využiť všetky mechanizmy, ktoré máme k dispozícii. Otázkou je, ktoré mechanizmy máme k dispozícii, je ich veľa existujúce členské štáty majú veľa a treba ich použiť na to, aby sme rozšírili malé stredné podniky a mali by sme sa postarať o to, aby Európska únia zostala celosvetovým vodcom. Ďakujem veľmi pekne a teraz posledným rečníkom bez pred Catch the Eye je pán Stanislav Polček 1 minút 30 sekúnd. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, za slovo. Pôvodne som chcel začať inak ale prehlásenie pána komisára ma vyprovokovalo k tomu, aby som sa opýtal, aké sú ciele našej politiky práve v oblasti hospodárskej diplomácie. Domnievam sa to tiež, že pán komisár to povedal iba čiastočne a Pani eh, Grapini tiež hovorila o tom, že potrebujeme konkrétne nástroje, eh, ktoré môžeme požiadať takisto, aké sú konkrétne ciele hospodárskej diplomácie. Podľa mňa, vzhľadom na to, ako silu má Európska únia eh, v celosvetovom meradle, mala by mať aj väčšiu silu. V tom politickom e, mysle slova je trošku poddimenzovaná. A to by sa malo všetko prepojiť a tie tri ciele, o ktorých hovoril pán kolega Tajany, by sa podľa mňa mali prepojiť e, s podporou podnikov, pretože najlepším vysvedčením toho, čo dosiahla Európska únia, je práve fungujúci podnik, podnikajúci alebo vyrábajúci na zahraničných trhoch. To je podľa mňa mm, najlepší cieľ a náš hlavný bod pre rozvoj našej hospodárskej diplomácie. Tam by sme mali vidieť to svetelko na konci tunela. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Mám tu štyroch rečníkov v zozname pre Catch the Eye. A pán Notis Marias, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pokiaľ ide o súčasné politické síly, hospodárska diplomacia v EÚ bude prispôsobená e, Nemecku. Zaviaže členské štáty k rozhodnutiam, ktoré neodrážajú vôľu e, občanov členských štátov EÚ hospodárska diplomácia nebude veľmi e, rúžová. Sankcie proti Rusku mali obrovský účinok bez toho, aby Európska únia e, poskytla nejakú kompenzáciu e, tým, ktorí boli postihnutí týmito sankciami. Máme takisto zdokumentované aj strašné environmentálne dôsledky TTIP, ale napriek tomu sa nič nedeje. Uh, to, čo sa tu deje, skôr ukazuje, aký vplyv majú európsky byrokrati na hospodárskú diplomáciu. Propagujú sa tu iba transatlantické záujmy bez ohľadu na to, čo chcú ľudia. Jasne to ukazuje, že sa tu ignoruje multipolárne zostavenie sveta a teraz pán Ivaniak, pani predsednička, aby Európska únia a Európa zostala konkurencieschopná, aby rásla, musíme znárodniť našu ekonomiku, pretože podiel európske hospodárstva klesá, napriek tomu, že celosvetové hospodárstvo sa rozširuje. Preto je hospodárska diplomacia taká dôležitá. Musíme vytvoriť synergie s diplomáciami členských štátov v mnohých e, krajinách, e, predovšetkým e, v Južnej Amerike a v Afrike. Táto iniciatíva by podľa mňa mala byť spojená s ďalšou témou a to je téma, ktorá sa znova a znova objavuje e, v parlamente a to je otázka migrácie. Domnievam sa, že táto téma sa dá riešiť e, aj iným spôsobom. No a nakoniec by som chcel povedať, že priemysel a energetika sú pomerne dôležité. A takisto aj cestovný ruch, ale aby e, cestovný ruch bol ešte dôležitejší, potrebujeme sa lepšie zorganizovať, než sme teraz. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Sinka nič na jednu minútu. Vážení kolegovia, vážené kolegyne, hospodárska diplomácia je veľmi dôležitá pri zaisťovaní odbytu pre európske výrobky na vzdialených trhoch. Komisia a Európsky parlament často hovoria, že myslia na malé a stredné podniky a nie na veľké korporácie. Tvrdia to aj v prípade TTIP. Ale aké je pravda o európskom zahraničnom obchode? Iba 13 malých a stredných e, podnikov exportuje mimo Európskej únie. To je naozaj miserný výsledok pre Ehm, malé stredné podniky v rámci hospodárskej diplomácie EÚ. Musíme silnejšie presadzovať európske záujmy a značky. Musíme rozširovať informácie na našom trhu. Musíme podporovať európske podniky pri ich prístupe na e, externé trhy a mali by sme myslieť pre všetky na MSP a nie len na korporácie, ktoré lobujú ustavične u Európskeho parlamentu. A takisto e, chcem povedať, že nepotrebujeme TTIP a CETU, aby potrebujeme poriadok v rámci Európskej únie. Potom môžeme hovoriť o iných veciach. Kým budeme mať doma neporiadok, nemôžeme robiť e, poriadok nikde inde. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Tomášovič, je tam minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička otvorenie nových trhov pre našich podnikateľov a pritiahnutie investície do Európskej únie je niečo veľmi žiaduce. Musíme zmobilizovať všetky svoje kapacity v tomto smere. Mnohé členské štáty majú svoje vlastné modely európskej diplomacie a nevidia nič zle na orgánoch Európskej únie, nevidia nič zle na tom, keď im tieto orgány pomáhajú dosiahnuť záujmy EÚ v zahraničí a pritiahnuť investície. Myslím si však, že koordinácia medzi členskými štátmi štátmi a inštitúciami EÚ s cieľom dosiahnuť ekonomické záujmy by sa nemala inštitucionalizovať. Sú veľké rozdiely medzi našimi e, štátmi, sú veľké rozdiely medzi ambíciami členských štátov a je očividné, že hospodárska diplomácia EÚ e, pomáha predovšetkým najsilnejším štátom EÚ, tým najviac rozvinutým štátom EÚ na úkor všetkých. Ďakujem veľmi pekne. A ešte posledný krát na dnes má slovo pán komisár Katajnen. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne za túto veľmi dobrú rozpravu. Som naozaj veľmi rád, že tu vidím pána Tajanyho, ktorý podporoval odjak živá hospodárskú diplomáciu. Vy ste zaviedli hospodárskú diplomáciu práve v čase, keď ste pracovali v komisii. A my sa snažíme ďalej rozvíjať túto koncepciu a snažíme sa uplatňovať najlepšie postupy, aby sme zvýšili efektívnosť našich diplomatických aktivít. Bola tu dobrá otázka, aké sú ciele hospodárskej diplomácie. Snažil som sa vysvetliť, čo robíme. A snažil som sa teda objasniť, aké sú naše ciele. Napríklad máme za sebou dva eh, veľmi zaujímavé ekonomické dialógy na vysokej úrovni najprv s Čínou a budeme pokračovať eh, v týchto rozprávach. A s vicepremiérom Makajom a s ďalšími komisármi a takisto aj s čínskymi predstaviteľmi. E, budeme pokračovať v týchto diskusiách. A na týchto podujatiach niekedy vedieme rozhovory aj so súkromným sektorom. Pozývame súkromné firmy na náš dialog, aby sme si vypočuli ich názory, aby sme si vypočuli, čo očakávajú od Európskej únie, čo očakávajú od Číny a aké sú priority e, súkromného sektoru. Na tých istých stretnutiach, napríklad naposledy v septembri v Pekingu, pán komisár Oettinger a Pulc boli tiež prítomní a hovorili o spolupráci 5G. A komisár Pulc tiež hovoril o platforme Connectivity a hovorili sme o potenciálnych čínskych investíciách v Európe. A v dôsledku týchto rozhovorov sa nám podarilo ukončiť technickú prácu pomocou Fondu pre hodvábnu cestu a tento fond má záujem investovať stále viac do Európskej únie. Takže to sú iba príklady plodov nášho dialogu s Čínou. E, nedávno, pred niekoľkými mesiacmi, sme e, zorganizovali podobné podujatie v Ankare a v Istambule. Podnikateľská delegácia Turecka a EÚ sa stretli a takisto vyjadrili svoj názor na to, čo by sa dalo urobiť aby sa zlepšila naša spolupráca. Potom sme viedli diskusie aj v oblasti regulačnej spolupráce. Hovorili sme o makroekonomických záležitostiach s komisárom Moskovičím a hovorili sme o spolupráci v oblasti výskumu a vývoja medzi Tureckom a EÚ že to je iba niekoľko príkladov našich súčasných aktivít. A to jasne vyjadruje aj niektoré naše ciele. Ale ako sa spomínalo počas tejto rozpravy, jednou z prioritných oblastí sú obchodné dohody s tretimi krajinami. Takisto musím spomenúť rozvojovú politiku a investície. A celú tú kombináciu rozvojovej spolupráce a investícií. Sú totiž to krajiny, ktorým pomáhame pri ich budovaní a pomocou Európskej únie sú ochotné stať sa partnerom a nielen cieľom rozvojovej pomoci. A to je jeden z dôvodov, prečo plánujeme vytvoriť istú formu fondu, niečo ako máme EFC tu. A pomocou tohto fondu by sme mohli podporovať investície EÚ v tretich krajinách. To je iba jeden z takých nápadov. No a na záver by som chcel povedať niečo o spolupráci malých a stredných podnikov. Už som spomenul obchodné dohody, ale sú tu ďalšie veci. Je to napríklad úloha siete obchodnej komory. Ja som sa napríklad stretol s predstaviteľmi vynikajúcich obchodných komôr v Číne. Presne vedeli, čo sa deje vo svete každý deň, takisto v Singapure, v Spojených štátoch a v Turecku Plánujem navštíviť Perský záliv a Irán, ktorý sa tu tiež spomínal. Ale ak parlament má dobré nápady a vie, ako by sme mohli zlepšiť našu pomoc malým a stredným podnikom, dajte nám vedieť. Môžeme podporovať obchod, môžeme propagovať a podporovať malé stredné podniky, ale je tu toho určite viac. Buďme inovatívni. Pokúsme sa urobiť niečo lepšie a inak, ako sme robili v minulosti. Som si istý, že je tu veľa možností. Mnohí poslanci majú určite skúsenosti v oblasti obchodnej politiky. Určite viete niečo dobre vymyslieť a dajte nám potom vedieť, či viac môžeme urobiť, aby sme pomohli našim podnikom, tým lepšie keď im pomôžeme dostať sa do tretich krajín. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Tým sme ukončili tento